Myslím si, že naše uznesenie podporí Ukrajinu, aby pokračovala na ceste k ekonomickým a inštitucionálnym reformám. Ďakujem pekne, pán kolega Kozlovský. Pán Pikevič, čúte. parla... Ďakujem